informácie poskytnúť pacientom. To je vždy ich zodpovednosť a do toho by sme tu nemali zasahovať. Ďakujem. Grazie, la discussione congiunta. Ďakujem veľmi pekne. Takže to uzatvára rozpravu a hlasovanie prebehne v stredu na poludnie. Ďalším bodom na našom programe je správa pani Jill Evans o obmedzení používania určitých nebezpečných látok v elektrických a elektronických zariadeniach. Otvárame rozpravu a najskôr dáme slovo spravodajkyni na 4 minúty. Nech sa páči. Ďakujem, pani predsedajúca. Vážený eh, komisári, najskôr by som rada poďakovala všetkým kolegom, ktorí umožnili túto dohodu v prvom čítaní, najmä e, samozrejme všetkým tedemým spravodajcom e, Európskej komisii a aj španielskému, aj belgickému predsedníctvu a tiež výboru Envy a tiež pracovníkom polskej skupiny a asistentom. Podarilo sa nám dosiahnuť dohodu po e, veľmi dlhodobej usilovnej práci, vrátanie mnohých náročných kompromisov aby sme položili túto rozprávu do vhodného kontextu e, viac ako 9 miliónov tón e, my z tohto, týchto elektrických elektronických zariadení sa predáva každoročne väčšinu z nich domácnostiam a veľký sú to spotrebiče pre domácnosti, ďalej zariadenia pre informačné technológie a tiež telekomunikačné zariadenia. V dôsledku toho e, sa vytvára obrovské množstvo odpadu. E, odhaduje sa, že do roku 2020 tento odpad bude predstavovať 12,3 milióna tón. To je obrovská kopa odpadu, ktorý obsahuje mnoho nebezpečných látok. Je potrebné uvedomiť si, že prvým krokom odstraňovania tohto odpadu je prevencia. To znamená, že musíme e, sa zbaviť takýchto nebezpečných látok, ktoré sú ohrozením e, pre zdravie alebo životné prostredie v štádiu spracovania odpadu. odpadu. Komisia odhaduje, že už sa podarilo znížiť túto mieru e, ťažkých kovov o 100 miliónov tón v prípade niektorých ťažkých bromidov, ktoré sa dostávajú do životného prostredia a škodia mu. Zaviedla sa síce svetová norma, ale je potrebná väčšia miera jasnosti. Teda máme eh, na svojich pleciach eh, veľkú zodpovednosť, eh, tak aby sme schválili jasnejšiu legislatívu. Myslím, že sa nám podarilo vylepšiť súčasnú smernicu a to viacerými spôsobmi. Teraz je tam už jasná metodika, pokiaľ ide o kritória, o rozhodovaní, o obmedzovaní použitia týchto látok. Ďalej je to nezávislé od naradenia REACH, okrem toho sa rozšíril eh, rozsah pôsobnosti a obsahuje všetky elektronické elektronické zariadenia do 8 rokov, ak to nie je vynimočne vyňaté explicitne vyňaté. Eh, okrem toho sa bude revidovať do troch rokov eh, ďalšie vyňatie a do toho budú spadať tri vtaláty a jeden bromový spomalovač horenia. Ehm, je potrebné schválniť eh, jasné kritéria o termínoch pre uchádzanie, uchádzanie sa o uvedenie na tomto zozname. Vzhľadom na eh, moje ambície v príprave tejto správy, poslanci ste nebudú prekvapení, že som, nie som úplne spokojná s tým eh, konečným výsledkom. Ehm, smernica bola namierená na riešenie konkrétnych problémov, konkrétneho toku odpadu. Myslím, že E, sme tu premeškali príležitosť, aby sme e, to posunuli vpred výrazne tým, že by sme zaviedli ďalšie výrazné obmedzenia. Ale predsa len sme posilnili e, pôvodný návrh komisie vo viacerých spôsoboch. Na korelačných tabuľkách podporujeme na úrovni mojej skupiny aby to bolo povinné pre členské štáty. Ale toto je horizontálna otázka a týka sa všetkej európskej legislatívy a nie je možné ju vyriešiť iba v tomto jednom návrhu. Na to, aby sme našli riešenie, navrhujem návrh 105, ktorý, e, aby sme schválili vyhlásenie a aby sme vyzvali komisiu, aby predkázala e, správy o postupoch členských štátoch v poskytovaní korlačných tabuliek a tiež aký to má vplyv na fungovanie komisie, namiesto toho, aby trvala na povinných korlačných tabulkách na tomto mieste. Vďaka tomu by sme mali jasný, jasnejší prehľad pre budúcnosť. E, podarilo sa nám teda posilniť dosť nejasný a vágný návrh. E, myslím, že tento nový návrh poskytuje lepšiu mieru ochrany aj ľudskému zdraviu, životnému prostrediu, nielen teraz, ale aj v budúcnosti. Ďakujem. Grazie per la commissione. La parola alla signora... Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Teraz dostal slovo pani Damanaki. Yeah. Eh, eh, pán Potočník je tu so mnou, ktorý je zodpovedný za toto, eh, za tento materiál. Žiaľ, musí zostať ticho, pretože stratil hlas. Ja viem, že pracoval na tomto materiáli veľmi dlhé obdobie, takže budem sa snažiť čo najviac byť jeho hlasom. Takže pán predseda, ctení poslanci Európskeho parlamentu, e, stojíme na Prahu prv, dohody v prvom čítaní pri prepracovaní smernice o obmedzovaní um, nebezpečných látok v elektronických um, zariadenia. Chcela by som povedať, že nedostali by sme sa až sem, keby nebolo ťažkej práce Európskeho parlamentu v tomto tejto dôležitom materiáli. E, chcela by som poblahoželať aj spravodajcovi, e, spravodajkyni pani Jill Evans, ako aj z výboru Envy pre zdravie a pozdravím bezpečnosť za vynikajúcu e, prácu. Už od tento materiál bol úspešným, úspešnou legislatívou, táto smernica bola úspešná už od jej e, e, prijatia v roku 2003, pretože zabránila množstvu škodlivých látok, že sa nedostali do životného prostredia. Takisto zabezpečila aj zmeny v dizajne elektronických výrobkov po celom svete. Ostatné krajiny, vrátanie Veľký e, e, najväčší e, obchodní partner EÚ vlastne nasledovali európsky príklad a prijali podobnú legislatívu. Pri neustálom zvyšovaní sa počtu alebo množstva elektroniky, ktorú používame, produkuje množstvo odpadu. Napríklad samotný počítač produkuje 60 rôznych odpadových látok a každý jeden občan ročne produkuje zhruba 25 kg elektronického odpadu ročne to, to si vyžaduje, aby elektronické výrobky boli oslobodené od rôznych nebezpečných látok a musia byť takisto jednoduchšie recyklovateľné. Preto by, sa, by to malo prispieť aj e, k lepšej efektívnosti, e, čo ide v rámci stratégie 2020. Avšak existuje takisto aj riziko rôznej neadekvátnej alebo nedostatočnej e, uplatňovania tejto smernice v jednotlivých členských štátoch. Hm, podľa správy komisie je momentálny stav nepostačujúci nielen z hľadiska ochrany životného prostredia, ale aj z hľadiska dodržiavania predpisov EÚ. Preto je dôležité, aby tento zákon bol teraz e, prepracovaný a bol naďalej e, dôsledne dodržiavaný. Avšak prínosy môžu byť e, z akéhokoľvek zákona len vtedy, keď sa bude dôkladne dodržiavať aj na európskej, aj na národnej úrovni. Verím, že mm, nástroje, ktoré prináša nový legislatívny námec, e, výrazne zvýšia situáciu v tejto otázke. Okrem toho e, smernica, a jej environmentálne ambície prostredníctvom rozšírenia kategórií aj o zdravotné zariadenia alebo lekárske prístroje a na monitorovanie týchto aby, a takisto o niektoré ďalšie výrobky. Ďalšie rozšírenie podľa pôsobnosti tejto legislatívy priniesie ďalšie výhody, ale samozrejme podnikateľské subjekty mali dostat, musíme mať dostatočný čas prispôsobiť sa situácii a všetky zmeny musia byť poskytnuté na báze solidných informácií alebo jasných informácií. Preto komisia e, preskúma, e, do akej miery sa e, uplatňujú, do, do akej miery bolo doterajší splatný zákon uplatňovaný zaangažovaní e, a urobí porovnanie s novou hlavnou legislatívou a potom urobí dve vyhlásenia. Prvé sa bude týkať pola pôsobnosti. E, Komisia interpretuje tak, že um, čo, dva, jeden, 1a e, e, za zákon počas prvých e, desiatich rokov sú členské štáty povinné, boli povinné skutočne zmeny, avšak to bolo mimo po rozsahu pôsobnosti smernice, ale však toto teraz nová smernica musí napraviť čo budú musieť robiť členské štáty. Potom druhá vec, ktorá sa týka revízie podľa článku 19a Mm, predtým to bolo článok 21a, člen, člán, komisia e, zamýšľa najneskôr do troch rokov po vstupu tejto smernice do platnosti, že vykoná dopodobu štúdiu, ktorá sa bude sústrediť na zmeny e, v, v, v pôsobnosti smernice. E, to, týmto vlastne môže viesť k tomu, že komisia potom bude môcť pripraviť urobiť určitú novú legislatívu podľa výsledkov dopadovej štúdie. Takisto by sme chceli urobiť e, nasledovné vyhlásenia, čo sa týka nanomateriálov. E, poznám, komisia poznávaná, že definícia nanomateriálov ešte stále prebieha, alebo diskusia o nej prebieha na komisii. E, sú určité odporúčania pre spoločnú definíciu pre všetky legislatívne sektory v blízkej budúcnosti snaď bude prijatá. Komisia si myslí, že um, navrhované ustanovenie pokrýva rôzne formy um, látok, vrátanie nanoformy látok. Um, a to budúcnosti bude predmetom um, revízie. Napokon komisia takisto lutuje nedostatok podpory um, pre návrh komisie, ktorý vytvára, zabezpečuje vytvorenie korelačných tabuliek za povinné Ehm, komisia už v preambule uvádza ehm, alebo odporúča členským štátom, aby ehm, sa k tomuto zaviazali, avšak Zatiaľ nedošlo k, k takémuto súhlasu. Budeme naďalej pracovať na hľadaní riešenie aj spo, so spolu zákonodarcami. Európska komisia je ochotná do, prijať kompromisy, ale za cenu toho, aby sa to e, mohlo, pre, aby to mohlo prejsť ešte v prvom čítaní a podporila by som parlament, keby urobil to isté. Ďakujem pekne. Teraz, teraz prejdeme k rozprave. Najskôr dostanú slovo rečníci v mene politických skupín, najskôr skupina EPP, pán Sonik. Ďakujem, pani predsedajúca. Neskôr by som sa rád poďakoval pani spravodajkyni, pani Evans, za vynikajúcu spoluprácu na tejto správe a tiež za jej zanietenosť, bez ktorého by sa nepodarilo dosiahnuť kompromis medzi politickými skupinami v prvom čítaní. Smernica hovorí o životnom prostredí, o vývoji o doterajšom vývoji podara... Pokúsili sme sa znižiť objem odpadu, elektronického a elektronického odpadu. Priority v prípade revízie smernice boli e, najskôr stanovenie vyšších noriem v prípade týchto elektronických zariadení a elektrických zariadení. Tie nové pravidlá v novej smernici vedú k tomu, že všetci výrobcovia elektrických a elektronických zariadení sa budú musieť držať týchto nových predpisov a to pomôže týmto výrobcom. Kompromis, ktorý sa nám podarilo dosiahnuť, je veľmi dobrý, ale na druhej strane tá nová smernica mm, poskytuje eh, výrobcom dostatočný čas, aby sa prispôsobili. Navrhnutá metodika, ktorá eh, je založená na skúsenostiach súvisí s nariadením RIČ, bude tiež užitočná. Ďakujem pekne. Ďakujeme. A teraz v mene socialistov a demokratov pán Leinen. Ďakujem, pani predsedajúca. Dúfam, že náš pán komisár onedlho získa späť hlas, pretože na konferencii v Kanku nebudeme jeho hlas skutočne potrebovať. Mm, myslím, že teraz po revízii rybolovu Eh, pani Damanaki teraz hovoríme veľmi užitočná aj v revízii tejto smernice o škodlivých látkach. Za to ja chcem poďakovať. Parlament um, nezískal všetko, čo chcel. Eh, tá príloha 3 síce padla, eh, to je nám ľúto, ale dúfame, že v revízii o 3 roky v, v dopadovej štúdii budete opäť schopní predstúpiť pred Európsky parlament a presne látku po látke budete e, schopní popísať, o aké problémy tam ide. E, máme tu celý rad výnimiek, e, je to takmer ako švajčiarsky sír, ako ementál. Je potrebné preveriť, aké nebezpečenstva sú tu pre zdravé ľudí alebo pre životné prostredie. Napríklad solárne panely, to sme ťažko prebojovali. Chceli sme prechodné hodnoty, ale e, tieto panely e, spôsobujú, že 100 tisíce tón kadmia sa dostávajú do životného prostredia. Som rád, som rád že e, tými štyrmi bodmi nám komisia vychádza v ústrety a dúfam, že túto príležitosť využijeme teraz v roku 2010 a potom, že o tri roky sa k tomuto úspešne vrátime. Chcem poďakovať aj spravodajkyni, aj tým spravodajcom. Ďakujem pekne. A teraz v mene skupiny ALDE pán Kramer. Ďakujem, pani predsedajúca, vážený pán komisár. Máme tu dočinenia e, s veľmi rýchlým koncom prípravy tejto legislatívy, tejto smernice. E, som skutočne veľmi prekvapený, že sa nám podarilo dosiahnuť kompromis. E, E, ktorý ja a moja politická skupina považujeme za priateľný. Napokon tento legislatívny návrh e, absolvoval dosť ťažkú cestu cez parlament. E, rozšírili sme rozsah pôsobnosti, aby sme ho potom opäť obmedzili. Tak mimochodom sme sa snažili označiť niektoré látky ako vysoko nebezpečné a pritom je otázne, či by sa o nich malo rokovať v súlade s touto legislatívou, napríklad PVC alebo nanomateriály či my ich máme spomínať v súlade so smernicou o rizikových látkach. Myslím, že to nebolo celkom hodné. Myslím, že je správne, že to už nie je v tejto kompromise. Môj predrečník hovoril o tom, že je skutočne jedinečné, že inak hovoríme o každom jednom grame e, škodlivých látok a jedu v životnom prostredí. A tu e, strácame časť e, dosť nerozumne. E, zdá sa, že sú predsa len sektory v Európe, ktoré majú politickú hodnotu a chcú chrániť životné prostredie, myslím, že je nepriateľné, aby tieto odvetvia iba lúsknutím prsta mohli takto ovplyvňovať eh, formovanie legislatívy na základe mota eh, ochrana životného prostredia a obnoviteľné zdroje energie nás opravňujú k tomu, aby sme umožnili um, aby sa dostávali jedy do životného prostredia, to rozhodne nie. Myslím, že nie je vhodné, aby sa takýto postup opakoval aj v iných oblastiach, pretože tam by bol vplyv ešte o mnoho horší. E, Ďakujem pekne a teraz v mene ECR e pani Girling. Thank you, Madam President. I'd like... Ďakujem pekne, pani predsednička. Ja sa chcem poďakovať spravodajcovi. Na začiatok po dlhých rokovaniach, rokovaniach sme dosiahli do, dohodu a moja skupina to môže podporiť. Ale chcem využiť túto príležitosť a spomenúť niekoľko oblastí. Táto revízia chcela zlepšiť otázky to je z definície e, revízie, chcela zjednodušiť požiadavky a požiadavky na e, výrobcov. Keď sa pozerám na výsledok, zdá sa, že je to jeden krok späť a dva, jeden krok vpred a dva späť. Som rada, že príloha 3 sa odstránila, lebo tam by nebol čierny zoznam rôznych látok. Ale dostupnosť to je ako kritérium, o tom sa veľmi veľa rozprávalo. Po druhé, mala vytvoriť právnu istotu musím spomenúť otvorenie toho rozsahu platnosti. Na začiatku som hovorila, že vznikne neistota a budú tam požiadavky na nové výnimky a potrebujeme e, plné hodnotenie dopadov od komisie a ja som nezmenil názor, ale stratila som svoj argument. Bude to spojené s mnohými výzvami a vydám, teda vítam, že komisia sa chce tomuto venovať, ale podľa mňa by to bolo lepšie urobiť vopred. Toto otvorenie rozsahu platnosti posilnilo právnu istotu a jasnosť. A napokon chcem spomenúť skutočné nebezpečenstvo nadmernej regulácie, keď budeme hlasovať o revízii ROS to je spojené s chemickými látkami, nebezpečnými látkami. Máme nariadenia REACH, ktoré sú platné a ich implementácia sa úspešne e, rozvíja. Budeme sa musieť e, venovať tejto problematike aj neskôr. A ja som na komisii, že tento bod zaradila do svojho programu. Ďakujem v mene GUE Pani Wills, 1,5 minúty. Ďakujem pekne. Chcem sa poďakovať pani spravodajkyni, odviedla veľmi dobrú prácu a doplnila to, kde, bol veľký, kde bola veľká nezhoda medzi radou a väčšinou parlamentu. Takže je to veľký úspech, hlavne roz, rozsah platnosti a ja som veľmi rada, že sme sa mohli na tomto zhodnúť Negatívne je, že zoznamy zatiaľ e, zakázaných látok, napríklad nechlorované a vtaláty a PVC, že tieto zoznamy neboli rozšírené. Hoci zdravotné ohrozenie vyplývajúce z týchto látok je jasne preukázané, toto nebude zakázané v roku 2011, keď bude nová legislatíva v platnosti. Niekoľko vedúcich výrobcov elektroniky už niekoľko rokov e, vyrábajú laptopy, te- telefóny a voľne to dávajú spolu s týmito jedovatými látkami na trh. Moje dámy a páni, máme tu veľkú šancu aby rozvíjajúci sa tento priemysel elektronicky bol trošku viac naklonený, naklonený prírode. Ale namiesto toho, aby sme podporili týchto výrobcov dobrými príkladmi, stále sa rozvíja vývoj a tu každý rok milióny tón e, jedovatého elektroodpadu vyhadzujeme. A toto si nemôžu dovoliť žiadne lobbysti v EÚ. Per... Ďakujem. Za skupinu EFD, pán Rossi, jedna minúta, prosím. Dámy a páni, my sme hovorili proti tomuto návrhu smernice aj vo výbore, pretože spravodajca e, tam predložil silné návrhy voči návrhu komisie. Hovorilo sa, že by tu mala byť progresívna eliminácia ďalších 32 látok v prílohe 3 vrátane plameňových retardátov tou eh, chlorinou, bromanou a tak ďalej a zavádzaním eh, rôznych výnimiek a boli tam prísne pravidlá ohľadne nanomateriálov a toto nie je podporené vedeckými dôkazmi. Toto by poškodilo vážne eh, v ekonomike a ovplyvnilo by to zamestnanosť. Našťastie kvôli niekoľkým trialogom, ja som sa zúčastnil ako tieňový spravodajca, dosiahli sme uspokojivý kompromis a, a môžeme mať ďalšiu revíziu do troch rokov. Ďalšia zložitá otázka bola definícia nanomateriálov a to bolo na základe návrhu komisie. Text, ako bol modifikovaný pozmenujúcimi návrhmi a ako sa dostal na trialógy, môžeme odporúčiť na pozitívne hlasovanie. Teraz ďalší rečníci pani e, Weisberger, 1,5 minúta. Ďakujem pani spravodajkyňa Ide o veľmi kontroverznú tému, sú tam rôzne názory, veľmi odlišné, preto som rada, že sme sa zjednotili a že sme dosiahli dobrý výsledok v trialogových rokovaniach. Po druhé, chcem povedať niečo konkrétne. Je, to, je tu téma e, rozsahu pôsobnosti, pre ktoré e, prístroje by táto smernica mala platiť Nesmieme zabúdať, pôvodne e, rozsah pôsobnosti bol stanovený pre domáce prístroje, tzv. bielú techniku a otvorená oblasť platnosti teraz otvára e, priestor pre ďalšie e, výrobky a tam ide aj o nové obnoviteľné energie a cieľ tejto smernice bol pôvodne iný. Tam mali byť prístroje z domácnosti, tam musia byť oveľa prísnejšie ochranné štandardy, než napríklad pri technológiách, ktoré sú obsluhované odborným personálom, môžu byť opäť inštalované, recyklované a tak ďalej. Preto som bola za vylúčenie e, obnoviteľných energií, ale potom som videla, že väčšina ide týmto smerom. Bolo to podľa mňa kontraproduktívne, obnoviteľné, aby sme obnoviteľné energie zahrňali do tejto smernice, lebo to bude viesť v nevýhode v hospodárskej súťaži. Takže čo sa týka prílohy 3, podľa mňa by bolo rozumné, keby sme 37 ďalších látok zaviedli ako prioritné. Nie je to celkom obhajiteľné zo zdravotného hľadiska, ale tu bude, musíme, myslím, že tu netreba robiť paniku, A som rada, že sme sa takto e, rozhodli a som ďačná za tento výsledok. Ďakujem pekne. Grazie, la parola all'onorevole Van. Ďakujem pekne a teraz dostáva slovo pani Van Bremt na dve minúty. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. E, ja by som na úvod rada zablahoželala spravodajkyni pani Evans, pretože myslím, že sa jej podarilo preukázať um, veľmi silnú povahu vďaka tomuto výsledku, ktorý sa jej podaral dosiahnuť. Je to výrazné vylepšenie toho pôvodného návrhu, dokonca vo viacerých oblastiach. A, a mnoho z nich súvisí s tým, že sa rozšíril rozsah pôsobnosti. Boli by sme e, bývali radšej, keby sa to stalo už skôr. Ešte stále je tu nezávislá smernica, ktorá nesúvisí s nariadením REACH, aj keď e, sú tam potrebné korlačné tabulky. Myslím, že je nevyhnutné, aby my sme si uvedomili, že sa nám podarilo dosiahnuť dobre vyrokovanú dohodu e, v rámci trialógu a to znamená, že môžeme revidovať e, chemické látky a ich vplyvy v budúcnosti je mnoho e, škodlivých látok, napríklad HBCDD a to taktiež z retardérmi horenia, bromovanými retardérmi. E, to sa bude ponímať ako priorita. Okrem toho sa musia prijať e, kroky, ktoré sú s nanomateriálmi. Boli by sme bývali radšej zašli ďalej v tejto oblasti, ale sme radi, že komisia v tomto smere predniesie vystúpenie, pretože to považujeme za dôležité. Isté, že boli by sme radi, keby sme sa posunuli ešte ďalej. E, ešte stále je to mnoho oblastí, ktoré nie sú celkom uspokojivé pre našu skupinu. Boli by sme radi, keby e, bolo zakomponovaných viacero e, doplnkových chemických látok a menej výnimiek e, v tejto smernici. A ešte napokon musím sa vyjadriť k téme solárnych panelov. Socialisti a demokrati bola jediná skupina, ktorá do poslednej chvíle odolali tomu, aby sa solárne panely stiahli z rozsahu pôsobnosti tejto smernice. To by bolo veľmi nesprávne. Teraz eh, sme boli svedkami veľmi silného lobovania a to je neopravnené, pretože eh, najbližšie 10 rokov kadmium, ktoré ktoré je zakázané už od roku 2003, eh, bude naďalej v obehu. Myslím, že to je obrovská škoda rozhodne pre tú oblasť, ktorá by mala zohrávať významnú úlohu a mala by byť príkladom obnoviteľné zdroje energie, ale skupina sociálnych demokratov podporí tento kompromis s potešením a dúfam, že skupina EFD nemá pred sebou nesprávny papier, pretože ja som na trialógu nevidela veľmi skupinu EFD. Ďakujem pekne a teraz dostáva slovo pán Schnellhardt. Vážená pani predsedajúca, dámy a páni, Touto novou verziou smernice by sme mali prispieť k tomu, aby sme zlepšili ochranu spotrebiteľov a životného prostredia. Myslím, že to sa nám podarilo dosiahnuť, pretože e, sme stanovili reálny rámec. Je to rámec, ktorý je založený na skutočných rizikách pre spotrebiteľov a životné prostredie a zabezpečuje firmám právnu istotu pre investície a inovácie. Myslím, že to je dôležité práve pre malé a stredné podniky, ktoré uh, E, vykonávajú výskum na istých úrovniach, je dôležité, aby pri tejto téme e, sme sa zhodli na konkrétnych rizikových údajoch a myslím, že tu e, môžeme poďakovať spravodajkyni a tým spravodajcom v tomto smere. Už viackrát zaznelo, že je politovanie hodné, že sa vyňali solárne panely. Ide tu o kadmium, dámy a páni, ide tu o inovácie a investície a to musíme trošku odlíšiť Nede tu o elektrické e, zradenie, ide tu o zradenia, ktoré vytvárajú prúd. E, nemôžeme predsa všetko hádzať do jedného súdka. E, ja mám vo svojom tele veľké množstvo chemických látok, ale v chemické zlúčení sa tieto látky správajú úplne inak a majú iný vplyv na životné prostredie, pokiaľ ide o PVC. To by sme mali prenechať už v minulosti pretože firmy, ktoré ho vyrábajú, tie vykonali obrovské množstvo výskumu za posledné roky um, a majú nové poznatky. Musíme si uvedomiť, e, aký vývoj je vo svete. Nesmieme predsa zaostávať 10 rokov za zvyškom sveta. Som teda spokojný s výsledkom. Myslím, že vďaka tomu sa nám podarí zlepšiť situáciu v životnom prostredí aj v oblasti zdravia občanov. Ďakujem. Ďakujem pekne. A teraz má slovo pán Tatarela na 1,5 minúty. negli ultimi anni... Ďakujem, dámy a páni. Za posledné roky sme boli svedkami výrazného úsilia zo strany európskych inštitúcií aby sme zabezpečili, že výroba, využívanie a spracovanie odpadu je ekologickejšie a e, že je priateľskejšie voči zdraviu ľudí. Smernica raz je súčasťou tohto úsilia. Smernica e, v každom prípade je e, aj výzvou, aj záťažou pre firmy, ale je tiež príležitosťou pretože je tu možnosť e, vyrábať ekologickejšie spotrebiče. Chceme, aby naše firmy mali výhodu, aby boli v popredí. Bude to e, obrovská konkurenčná výhoda pre nich. Firmy by nemali vnímať tieto pravidlá, ktoré vyplývajú zo smernice, iba ako podmienky, ktoré ich e, trestajú, ale je to skôr forma vylepšenia korporátnych procesov a výkonnosti firiem. Sú tu isté výnimky, ktoré sa budú delovať v prípade potreby. Ak napríklad dôjde k závažnej hospodárskej kríze, tak sa toto opatrenie uplatní, alebo ak bude potreba nejakej špecifickej smernice, napríklad v prípade nanomateriálov. E, ďalej e, dopravných a mobilných zariadení, lekárskych zariadení, zariadení, ktoré E, sa používa pri rôznych lekárskych úkonoch, fotovoltaické články a zariadenia, ktoré sa využívajú na výskumné účely. Rád by som ešte e, vyjadril želanie, aby zavládla väčšia súdržnosť medzi naradením e, REACH a touto smernicou. Mali by sme predísť akémukoľvek prelínaniu e, tejto oblasti, aby firmy mali dostatočne jasný prehľad o pravidlách. E, ďakujem pekne. A teraz e, prejdeme k spontánnej časti rozpravy ku Catch the Eye. Najskôr dostane slovo pán Ja na jednu minútu. Ďakujem, pani predsedajúca. Myslím, že Ehm, Tuto smernicu je potrebné podporiť. Výrob, výbor si uvedomil svoju zodpovednosť a vylepšil návrh komisie. Predsa len je tu ešte niekoľko vecí, o ktorých je potrebné naďalej diskutovať. Ehm, pri všetky naše činnosti musíme mať na pamäti aj medzinárodnú dimenziu. A nemá význam, aby Európska únia bola čistá, ale mimo eh, nej eh, boli povolené škodlivé látky. Okrem toho tie malé stredné podniky musia splňať naše predpisy a tiež e, musia byť schopní uniesť tú byrokratickú záťaž, ktorá s tým súvisí. Vychádzame z toho, že ten spustený proces bude dynamický a nestatický a preto e, potrebujeme v tejto oblasti pravidelné revízie e, v Európskom parlamente. Ďakujem. Ďakujem pekne. A teraz má slovo pani Karlbach. E, ďakujem, pani predsedajúca. Vážená pani komisárka, vážený pán komisár, myslím, že e, síce je to, je to maličký krôčik, ale je to predsa len krôčik správnym smerom, ktorý nám prinesie potrebnú zmenu, tak aby všetci so všetkými výnimkami e, spadali pod tieto pravidla. Myslím, že to je správna orientácia na naše podniky. E, v prípade tejto smernice považujem za dôležité aj informácie pre spotrebiteľov. Myslím, že v budúcnosti, ešte predtým, ako e, táto legislatíva vstúpi do platnosti, musíme zabezpečiť, aby spotrebitelia vedeli, aké potenciálne škodlivé látky si kupujú vo forme svojich elektronických, elektronických zariadení pri ich nákupe, tak aby pri ďalšej smernici, keď budeme hovoriť o odtraňovaní odpadu, o spracovaní týchto zariadení, aby sme prijali správne rozhodnutie. Myslím, že je vhodné, aby nielen komisia, ale aj členské štáty už teraz poskytli tieto informácie, pretože prechodná doba 8 rokov je predsa len príliš dlhé obdobie. Ďakujem. E, teraz dostane slovo pán Paška

chcela by som poďakovať eh, spravodajkyni za jej ľudú prácu. Vďaka tejto ťažkej práci sa už javí mm, riešenie a dobrá spolupráca s parlamentom. To znamená, že parlament vytvoril sústavu pravidiel, na základe ktorých členské štáty môžu zabezpečiť, že elektronické výrobky, ktoré sú uvádzané na európsky trh, neobsahujú niektoré nebezpečné látky. Samozrejme, že tento návrh bol kompromisný a my všetci vieme, že kompromisy e, vedú k ďalším kompromisom. To je jasné a takisto to platí aj v prípade, že komisia, aj parlament, aj každý preukázal množstvo dobrej vôle a výsledkom je niečo, čo môže väčšina z nás podporiť. Samozrejme, že dá sa e, o tom veľa povedať. Aj z našej strany, zo strany komisie a chcela by som povedať, že boli by sme asi radšej boli, keby ten kompromisný text bol jasnejší či zložitejší, zlo, zrozumiteľnejší, tak aby jasne kladol členským štátom požiadavky aj z hľadiska prechodného obdobia. Takže vyhlásenia, ktoré urobila komisia, vlastne popisujú to, akým spôsobom my chápeme kompromisný text a jeho pole pôsobnosti. Čiže chcela by som, aby to vyhlásenie vyhlásenia komisie boli zaprotokolované, pani predsedajúca. Takisto, keď sa bude robiť e, dopadová štúdia všetkých e, teda zmien súčasnej navrhovanej smernice v porovnaní s existujúcou, tak hneď ako to bude v dispozícii, poskytneme tieto informácie. Čo sa týka čo sa týka dodržiavania, my um, budeme musieť, e, budeme vyžadovať, aby um, to, čo sa vyžaduje, aby zároveň dodržiavali podnikateľské subjekty a takisto, aby členské štáty zabezpečovali kontrolu dodržiavania zákonnosti. Takže um, v závere, pani predsedajúca, toto ešte nie je koniec práce. Chcela by som poďakovať vám všetkým za príspevky a za vaše návrhy a komisia ich vezme do úvahy. Ďakujem pekne. Grazie. Eh, la par- Predsedajúca, ďakujem pekne. Teraz dám slovo pani Evans na dve minúty. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Dovolte, aby som poďakovala všetkým kolegom, predovšetkým za komentáre k eh, a za ich vyjadrenia v rámci tejto rozpravy, aj keď niekedy e, sú to rôzne názory a to potvrdzuje, e, že aké ťažké bolo dosiahnuť dohodu, ale myslím, že teraz už máme podporu všetkých politických skupín a dúfam, že sa to odrazí potom aj v hlasovaní. E, veľmi som rada, že komisia má o túto smernicu veľký záujem mm, aj z hľadiska budúcnosti tejto smernice, pretože v podstate jej budúcnosť eh, prakticky kompletne leží v rukách komisie, ak nám prejde hlasovanie v stredu, pretože my nemáme spolurozhodovacie právomoci a tým pádom komisia na tom bude pracovať v budúcnosti, takže vyzývam komisiu, aby um, vzala do úvahy Um, budúce obmedzenia tak nebezpečných látok, aby sme mohli vyčistiť um, tieto odpady, ktoré spôsobujú toľko nepríjemností ľudskému zdraviu, pretože ako sme počuli dnes od kolegov dnes večer, že najlepšia je prevencia uh, než liečba a práve je dôležité predovšetkým uh, obmedziť um, retardéry horenia a rôzne iné látky a je tam ešte ďalší potenciál pre viacej obmedzení v budúcnosti. Ehm, v tejto otázke sa venuje, e alebo ten, ten, táto smernica si vyslúžila veľkú pozornosť vrátane priemyslu a mimovládnych organizácií. Dúfam, že prostredníctvom kompromisov sa nám podarilo dosiahnuť tie, tie pôvodné ciele, pôvodné smernice a že sa nám niečo podarilo, ak to parlament stredu odhlasuje. Ďakujem pekne. Grazie. Predsedajúca, ďakujem pekne. Mm, rozpráva sa skončila a hlasovať sa bude potom v stredu o 12. Devo fare alcuni annunci. Teraz